Voilà, chers collègues, je vous propose de, de commencer parce que comme vous l'avez vu, nous avons... Vážení kolegovia, mali by sme začať, pretože ako vidíte, máme nad, pred sebou niekoľko strán eh, eh, zoznamov na, na hlasovanie a eh, máme všetky jazyky okrem finštiny, bulharčiny a chorvačtiny a máme aj tlmočenie z holandštiny, ale nie do holandčiny poslednom, poslednej chvíli sa zmenilo nasadenie zrejme z dôvodu choroby. E, pokúsim sa prekladať e, poznámky, ale je možné teda, že s tým budeme troška problém. Pokiaľ ide o zápisnicu z medzinárodných e, rokovaní, tam ide o kosa, ide tu o, o E, zdravotne postihnuté osoby a toto je Európsky akt o e, prístupnosti. Konal sa 7. trialog a e, rokujúce strany sa dohodli na tom, že odsúhlasia tento akt o prístupnosti, pokiaľ ide o produkty a služby. Čiže toľko, pokiaľ ide o informácie a môžeme hneď prejsť hlasovaniu. Prepačte, prepačte, zdá sa, že som e, sa príliš ponáhľal. Prepačte, pani Harkin, zdá sa, že som e, sa troška poponáhľal, ale človek e, vtedy, keď sa ponáhľa, tak stráca čas. Takže prejdeme k absolutóriám. Pani Harkin, nech sa páči k jednotlivým absolutóriám. Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručná, takže je potrebné, aby sme začali hlasovať na čas. Máme 6 stanovisk, začíname implementáciu všeobecného rozpočtu. Mám len dve také zásadnejšie pripomienky. Po prvé, došlo k podstatnému zlepšeniu, pokiaľ ide o pôvodné odhady chybovosti e, zo 4,4% v 2014 do 2,2% 2017, ale ešte stále je je tu pomerne vysoká chybovosť, v, pokiaľ ide o hospodárskú, sociálnu e, súdržnosť a takisto treba sa zmieniť o tom, že dvor auditorov robil prieskum 113 ukončených projektov v rámci hospodárskej a územnej súdržnosti. Len 65 z týchto projektov e, splnilo výkonnostné parametre a výstupové ukazovatele. To znamená, že 30 tým sa to nepodarilo a nemohli byť preto zmerané. Čiže toto je otázka, ktorej treba venovať pozornosť, pokiaľ ide o absolút, absolutorium pre jednotlivé agentúry. E, tam netreba k tomu nič hovoriť, až na to, že bol dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o harmonizáciu riešení IT v riadiacich aj účtovníckých systémoch, čo je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o samotné štyri agentúry, môžem povedať, že všetky z nich e, splnili podľa dvoru auditorov Um, ukazovatele a v roku 2017 všetko prebehlo v súlade s právom, so zákonom. Pokiaľ ide o jednotlivé z týchto štyroch um, agentúr, uh, tak treba sa zmieniť o Európskej uh, nadácii pre uh, odbornú prípravu. Právny názor um, bol vyslovený, že to musí byť zabezpečená zhoda a zdá sa, že bola vyriešená otázka sídla. Uh, uh, 99% na miera úspešnosti a plnenia bola dosiahnutá aj v digitalization. In regard to Eurofund, um,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 E napokon, pokiaľ ide EU OŠHA, e, tam naozaj bude e, uverejnená výzva na predkladanie projektov a okrem toho sa bude klas dôraz na predchádzanie šikanovaniu a zlepšenie podmienok pri práci. A napokon, pokiaľ ide o tieto štyri agentúry, tri z nich vykonali komplexnú analýzu dosahu Brexitu, e, pokiaľ ide o EU OSHA. E, podľa, podľa, tam sa vykonal audit e, dvorom, auditorom, ktorý nebol ukončený. A myslím si, že to všetko stačí vzhľadom na tlak, ktorému sme vystavení. Ďakujem. Myslím, že Karmana sa tu nenachádza. Ďakujem pekne, pán predseda. V zastúpení nášho kolegu pána Kukana prečítam teraz jeho vyhlásenie. Eh, chcel by som v mene pána Kukana poďakovať pani Harkin za eh, návrhy eh, jej správ. Predstavujú veľmi dobré východisko, len pár krátkých prípomienok. Vo všeobecnosti moja skupina by chcela privítať zlepšený rozpočtové riadenie agentúr E, došlo tu k zlepšeniu, treba e, však pokračovať e, v tejto oblasti ďalej, napríklad miera chybo, chybovosti v ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej kohézii aj v konkurencieschopnosti ostávajú nad tou dvojpercentnou mierou. Takisto treba zaoberať eh, implementáciou jednotlivých eh, politík, eh, napríklad osobitnou správou Erasmus+, o nástroje mobility a projektoch ESF. Moja skupina pripraví určité odporúčania na základe týchto osobitných správ a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem za SAD. Nemáme tu nikoho, kto by chcel vystúpiť za SAD pre ECR. Pani Trabasis. Uh, eh, Ďakujem, pán predseda. Aj ja chcem poďakovať pani spravodajkyni, pani eh, Hakin, EKR má tradičnú líniu, eh, aby sme udelovali absolutórium agentúram až po tom, čo sa vlastne Dora touto tému zaoberal v ale eh, a to vlastne svoju prácu ukončil, ale eh, v každom prípade eh, je tu pozitívne vyjadrenie dvora auditorov a bol tu zaznamenaný pokrok, zníženie miery chybovosti. Napriek tomu sú tu určite kritické body, ktoré vnímame negatívnejšie než ostatní. Sú tu určité rozpočtové oblasti, ktoré by sme chceli podporiť, napríklad všeobecný návrh rozpočtu, agentúru pre bezpečnosť pri práci nadáciu pre pracovné e, e, podmienky a kriticky vnímame nadáciu pre odborné vzdelávanie a e, všeobecný rozpočet agentúr. K tomu sa kriticky určite vyjadríme. Záruka proti nezamestnanosti mládeže, komplex EASL, mikrofinancovanie, sociálne podnikanie. Tieto e, podľa nášho pohľadu prebiehajú, e, e, takže sú sklamaním. K tomu predostrieme pozmaňovacie návrhy. Sme si istí, že naša spolupráca bude konštruktívna. Ďakujem. Ďakujem za zelených. Máme tu niekoho za zelených? GUE nikto, FDD takisto nikto, za EN pán Machtan tu nie je. To znamená, že tým končíme a pokiaľ ide o e, konečný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to je 6. december. Výbor bude o tom hlasovať 21. a 22. januára a sponzorský e, výbor bude rokovať vo februári 2019. V plenárnom, e, na plenárke sa bude hlasovať v marci 2019. Čiže teraz si prosím prekontrolujte svoje hlasovacie zariadenie a pristúpime k hlasovaniu. E, prvým e, bodom a prvým stanoviskom bude Erasmus. Kompromis e, A. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz e, prejdeme niekoľko strán. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 18 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Článok 8, odsek 1, boda A, 234 e, za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 235 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 239 za, proti, zdržali sa, prijatí. 240 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 247 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 248 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 249 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 250 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 39 za, proti, zdržali sa, prijatý. 252 za, proti, zdržali sa, prijatý. 253 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9a za, proti, zdržali sa, prijatý. Overíme si kompromis 9a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijatý. Prechádzame ku kompromisu 10. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 260, 276 za, proti, zdržali sa. Prepačte. Kompromis 10. Čiže teraz máme 200, 290, 200, 270, 276, kto kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Overíme si 276 za, teda otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijatý.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 87 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 303 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 86 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. 93 za, proti, zdržali sa, prijatí. 94 za, proti, zdržali sa, prijatí. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. 98 za, proti, zdržali sa, prijatí. 99 za, pr- s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa, prijatí. 101 za, proti, zdržali sa, prijatí. 102 za, proti, zdržali sa, prijatí. 103 s ústnym pozmejúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijatí. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 105 za, proti, zdržali sa zamietnutý, Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatý, Kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatý, 112 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 114 za, proti, zdržali sa zamietnutý, Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí. Recital 24 je ďalej, to je rozdelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 138 za, prepačte, ten odpada. E, kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 42 za, proti zdržali sa prijatí, 142 za, proti zdržali sa. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie 142. Končím hlasovanie. Návrh sa, e, sa zamieta. 143 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 144 za, proti, zdržali sa prijatí. 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 150 e, a 151 za, proti, zdržali sa, sú zamietnuté. Rezultat 32, to je 152, rozdelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 154 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Overíme si návrh 154. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Takže návrh sa prijíma. Kompromis 45 za, proti zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa prijatí. A. 46A. Kompromis, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 161, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 163, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 165 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 166, pro, e, pardon, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis 48 za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Úvodné ustanovenie 47, 170. E, Pozmeňovací návrh 170. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis 32. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis 49. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 174 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Úvodné ustanovenie 57, pozmeňovací návrh 175 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Hlasujeme k stanovisku elektronicky. Otváram hlasovanie. Je Uzatváram hlasovanie. Veľkou väčšinou sa príjma. Blahoželáme. Môžeme teraz prejsť eh, k stanovisku o, o základných právach. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 16 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie k 16. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 18 za. Overíme si 17, takže otváram hlasovanie k pozmeňovacímu návrhu 17. Uzatváram hlasovanie k 17. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 18 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 20 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 21 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 25 za. Proti zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 29 e, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, Zdržali sa, príjma sa. Kompromis 7 za, proti. Zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 34 za, proti. Zdržali sa, príjma sa. Otváram hlasovanie, nech sa páči. Je clôt le vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 42. Tiež je to menovité elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. 43 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Dostávame sa k ustanoveniu A, kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh za, e, pardon, 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za. Skontrolujeme si deviatku. Otváram hlasovanie k pozmeňovacom návrhu 9. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 3, kto je za? proti, zdržali sa, príjma sa. No a teraz sa dostávame k hlasovaniu k, e, k celému stanovisku. Otváram teda hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Blahoželáme. Navrhujem hlasovať ďalej, pokiaľ ide o e, Európsky zbor Solidarity. Takže kompromis 1 e, za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pretočíme si dve, tri stránky. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 104 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz kompromis 3, 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 3, 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovacie návrhy 127, 128, 129, 130 a 131 nie sú prípustné, takže 132, kto je za? 132, kto je proti? Zdržali sa, príjma sa. 12, kto je za? Proti? Zdržali sa, príjma sa. 134 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 135 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 136 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 137 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa, Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 150. Za, proti, zdržali sa, zamýta sa. 151 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 152 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 153 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 154 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 155 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 156 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 157 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 158 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 159 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz úvodné stanovenie 13 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 14 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 15 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2, 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2, 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2, 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. pozmenovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2, 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6, 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6, 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6, 2 za, proti, zdržali sa, Príjma sa. Kompromis 8.1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 9.1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 9.2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 51 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 9.3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 56 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 58 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 59 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 61 za, proti, zdržali sa, príjma sa, pozmeňovací návrh 62 za, proti, zdržali sa, príjma sa, pozmeňovací návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 66 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 67 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 69 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 70 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa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 Chvíľku vás nechám vydýchnuť a potom prejdeme k poslednému balíčku dnešného dňa. J'en profite pour boire un coup. Využijem to a napijem sa. OK. V poriadku. Kompromis 1 za. Proti zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. A o niekoľko stránok ďalej kompromis 3 za, proti, zdržali sa, príjma sa. ešte o niekoľko stránok ďalej. Dúfam, že sme sa tam všetci našli. Kompromis 4. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Opäť pretočíme zo pár stránok. Myslím, že si niektorí budete musieť dokonca navlhčiť prsty, aby ste tie stránky pretočili. Všetci ste to našli? V poriadku, takže nie, ešte nie. Agnes. V poriadku. Libe 48. Nie, ten je nepripustný. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Príma sa. Dobre. Teraz sme na kompromise 6. Kto je za? proti, zdržali sa, príjma sa. Štyristo devätnásť za, 419 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, takže otváram hlasovanie k 419. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 420 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Skontrolujeme si 420, takže otváram hlasovanie 420. Je le vote sur les... Uzatváram hlasovanie k 420. Zamieta sa. Kompromis 7, to máme menovité elektronické hlasovanie, ktoré teraz otváram. Je le vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Opäť o pár stránok ďalej. 492. 492. Euh, Donc on arrive au 492. Tout le monde y est 492. To máme tiež menovité elektronické hlasovanie, takže otváram toto hlasovanie. Je le vote. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. poriadku, ďalej. 493 za. Áno. 493 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Potom kompromis 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 7a, to máme opäť menovité elektronické hlasovanie, ktoré týmto otváram. Je, santé. Je le vote. Uzatváram hlasovanie, príjma sa. 526. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Môžeme to overiť, takže 526. Otváram hlasovanie k 526. Je le vote. Uzatváram hlasovanie. Bolo to správne? Dobre, ideme ďalej. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa? A teraz spolu 541, Regi 66 a e, 545, kto je za, proti, príjma sa. Potom spolu Regi 67 a 562, kto je za, kto je proti zdržali sa, príjma sa. Overíme si regi 67 a 566. Otváram hlasovanie. 562. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Le 542. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, je zamietnutý. Kontrolujeme si 542. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, je prijatý. Kompromis 13, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatý kont 22 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Prelistujeme ďalej na kompromis 23a. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Líbe 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 25a, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz e, 45 a e, ďalšie. A teraz prejdeme k kompromisu 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa akceptovaný. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa prijatý prijatý. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz prejdeme o pár strán ďalej. Anex 3, NV 78 až NV 81 sú v kompetencii NV, tie nie sú pre nás, takže prejdeme k citáciám. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. Ustanovenie 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 45 za, proti, zdržali sa prijatí. V e, ustanovenie 1 ABC FM3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijaté. Júri 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 48 za, proti, zdržali sa prijaté. E, v nastavne 4 a nový, 46 za, proti, zdržali sa, prijaté 47. Preveríme si to, preverujeme 46. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté tesne. 47. za, proti, zdržali sa. Prijaté jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 49 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné stanovenie 5a, nový 56 a Júri 7 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Otváram hlasovanie k 56 a Júri 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 56, 57 e, e, za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa prijatí. Kont 2 za, proti, zdržali sa prijatý. Regi 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 62, Júri 8 a NV 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. NV5 za, proti, zdržali sa prijaté. Regio sem za, proti, zdržali sa prijaté. Kont 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 70 odpadáva, nie. Takže 60, 71 eh, za, proti, zdržali sa je zamietnuté. Kompromis 53 za, proti, zdržali sa prijatí. Osemdesiat jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. FAM 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Budget 7 E, overujeme si 82. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. E, budget 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 54 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 54A za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 94 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 98. Júri 15, FEM 13, dokopy za, proti, zdržali sa prijaté Líbe 8 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 56 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme teraz k úvodom stanoveniu 17, 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. Bolo to z NV8. Kult 18 odpadov, takže 110 a Regi 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Spoločne 121, 122, 228 a regi 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preverujeme si 121, 122, 228 a regi 30. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, je to prijaté. Nie, toto teraz netreba. Takže 58, kompromis 58 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz FEM 17 za, proti, zdržali sa prijaté 129 za, nie, ten odpadáva. Opravuje sa pán predseda. Takže prejdeme k 130. Za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za. Chcete si overiť 130? Dobre. K 130 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je zamietnutý. Tesnou väčšinou. E, peťka za. Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 59 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Úvodné ustanovenie 20, 136 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Overíme si 136. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa zamietnutí, líbe 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Líbe 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 60 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. 157 za, proti, zdržali sa, prijatý. 158 v... Prejdeme ku e, kompromisu 62 e, za, proti, zdržali sa, je prijatý. Prejdeme k 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. Júri 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 63 za, proti, zdržali sa, prijaté 176, 177, 13, ako 27 za, proti, zdržali sa, prijaté regi 20 za, proti, zdržali sa, prijaté 178, 179 eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté sedmička za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 65 za, proti, zdržali sa prijatý. 189 za, proti, zdržali sa prijatí, 190 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 66 za, proti, zdržali sa prijatí. 66A za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 67 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 29 za, proti, zdržali sa prijatý. Kult 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Libe, chce si to preveriť, kult 31, otváram k tomu teda hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to prijaté. Libe 23 za, proti, zdržali sa prijaté, regi nie, Kont 12 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. FAM 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Vodostaneme 31, 204 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 205 a Juri 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kult 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté 206 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 71 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 72 za, proti, zdržali sa prijaté 216 za, proti, zdržali sa prijaté, ale málo rúk sa zdvíha. Nie som si taký istý. Dobre, takže e, preveríme si 216. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Ale... E, prepačte, prijaté. Ospravedlňujem sa, je to prijaté. 217 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 218 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kont 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 219 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37, eh, eh, kompromis 73a. Kompromis 73a. Za proti zdržali sa prijaté. envy. 11 a nasledujúce spadajú po, e, pod kompetenciu Envy, takže prejdeme ku kompromisu 74 za, proti, zdržali sa prijaté, 227 za, proti, zdržali sa prijaté, kont 14 za, proti, zdržali sa prijaté, buď 17 za, proti, zdržali sa prijaté 229 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si 229. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté, bolo to naozaj veľmi, veľmi tesné. Kompromis 90 za, proti, zdržali sa prijatý Envy 30 za, proti, e, zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme o e, správe ako celku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to veľmi zložité, ale blahoželám k tej ťažkej práci. E, ďakujem vám, dostali sme sa na e, koniec e, tohto bloku hlasovaní.